19. januára 2012 sme prerušili plenárne zasadnutie a teraz opäť pokračujeme. Zápisnica z 19. januára 2012 a prijaté texty sú predložené. Máte nejaké výhrady proti zápisnici? Zdá sa, že nie. Takže týmto je protokol schválený. O, o